Vidím, že sme dobre obsadení, dobre navštívení, máme pár minút eh, meškanie, ale môžeme hneď začať. Včera sme už nestihli prediskutovať bod 15, vykonávanie európskych právnych predpisov. To urobíme už ale na budúcom zasadnutí, pretože dnes už žiaľ na to nemáme priestor. Prejdem teda k bodu 16 programu nedostatok proteín v Európskej únii. Ako by sa mal vyriešiť tento pretrvávajúci problém? A pán predseda. Rokovaciemu poriadku, ak by som mohol, Chris Davis. Včera ste predsedali vy a pani podpredsednička. Myslím, že tá organizácia bola vynikajúca, veľa bodov sme prebrali naozaj vo vysokej profesionalite. Ale znovu sme sa nedostali k tomu bodu 15, k tej implementácii zase raz a pre nás je to problematické, pre viacerých. Lebo stále hovoríme o tom, že musíme zabezpečiť, aby legislatíva bola naozaj účinne vykonávaná, implementovaná a keď máme konečne šancu o tom prehovoriť, tak to dáme na posledný bod programu a nestihneme to. Takže to znamená zároveň aj mrhanie časom komisie. Áno, ja si uvedomujem, že ani vám sa to nepačí, ale povedali nám, že v marci sa k tomu najbližšie dostaneme a to je 6 mesiacov potom, čo sme túto otázku predložili, takže by ma zaujímalo, či by ste dokázali zorganizovať nejaký otočný čas, kedy by sme sa mohli stretnúť, aby tieto otázky mohli byť náležite prediskutované. Áno, plne s vami súhlasím. Zajtra ráno na koordinátoroch by sme sa o tom možno mohli pozhovárať lebo dnes sme znova pod tlakom, prídu ministri, a musíme zabezpečiť, aby mali dostatok času, tak ako sme sa na tom vo výbore dohodli. Takže, Kris, zajtra ráno na koordinátoroch uvidíme, čo sa dá s tým robiť. Takže bod 16, nedostatok proteínu. Spravodajcom je Čaba. Čaba Tabajdi. A ideme hlasovať. Pozmeňovací návrh číslo 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Potom pozmeňovací návrh číslo 5. A budeme hlasovať oddelenie. Prvú, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Druhá časť, kto je za?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 končili, skončíme hlasovanie. Dobre, takže to bolo veľmi jednoznačne zamietnuté Takže Pozmeňovací návrh číslo 4. To je za. To je proti. Zdržali sa. Prijatý. Sedmička, kto je za? To je proti. Zdržali sa. Prijatý. Pod potom tu máme konsolidovaný pozmeňací návrh C2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatým. Potom máme dvanáctka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 14. za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 15. za. Proti zdržali sa, zamietnutý. 16. Split vote, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť, to je za, to je proti. Zdržali sa, zamietnutý. Pozmiaci návrh 17 s ústnou zmenou, kto je za to je proti. Zdržali sa zamietnutí. 18, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Konsolidovaný pozmeňovací návrh C3, kto je za, to je proti. Zdržali sa prijatí. Ideme ďalej s 25, kto je za, proti. Držali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh číslo 26. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí. Konsolidovaný pozmeňovací návrh C1. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí Pokračujeme pozňacím návrhom 32 za. Proti. Tu sa zdržal. Zamietnutý. 33, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ideme úvodnými ustanoveniami jednotka, kto je za. To je proti. Zdržali sa prijatým. Pozňací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. A prejdeme teda k záverečnému hlasovaniu a budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, nikto nebol proti, 11 sa zdržalo. Srdečne blahoželáme Čabovi Tabadimu. Srdečné blahoželanie. Prejdeme k ďalšiemu bodu, číslo 17. Smierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii správodajkyňa Edith Estrela. Pani spravodajkňa, chcete na dve minúty? Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručná. Chcela by som sa poďakovať kolegom, predovšetkým tieňovým správodajcom pre, za ich uh, pripravenosť spolupráci, ktorá <clears throat> nám umožnila, že sme 15 pozmeňovacích návrhov mohli e, zmeniť, pretože e, bolo e, ešte, mohli vlastne znižiť počet pozmeňovacích návrhov, pretože ich bolo dosť veľa, okrem tých stanovisk z ďalších výborov. A táto správa poslúži vyššími rekoherentnosti. Na druhom mieste by som chcela ešte upozorniť na niektoré aspekty portugalskej prekladovej verzie. Ide, e, sú tu e, niektoré technologické nepresnosti, napríklad v 51 a v 51, kde sa hovorí, e, kde sa hovor, ktoré musíme teraz korigovať pani spravodajkyňa, napríklad hovorí o konvergentnom uh, Eh, konvergentný eh, postup alebo prístup a to musí byť integrovaný prístup. Pán predseda, áno, jazykové, jazykové problémy riešime vždy cestou expertov, takže to nie je problém. Môžeme začať hlasovať. 72, eh, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 73, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutý. 74, kto je za, <clears throat> proti, zdržali sa, zamietnutý. 75 za, proti, zdržali sa, prijatý. M1 s FEM, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. <clears throat> Teraz máme kompromis číslo 3 k dvojke, to je za kompromisný návrh číslo 3? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Teraz budeme pokračovať e, s kompromisom číslo 7. Kto je za kompromis číslo 7? <clears throat> Proti? Zdržali sa prijatí. Budeme pokračovať ďalej kompromisným návrhom číslo 4. Takže kto je za kompromisný návrh číslo 4? Proti? Zdržali sa prijatí. Ďalej máme FM 18, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. FAM 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 89. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Potom máme kompromisný pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Potom IMKO o 6. A kto je za? A kto je proti? Zdržali sa prijatí. IMKO 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. IMKO 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Máme konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Prijatý. Pokračujeme 4B, nový, 103. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Imko 24. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijatí. 105. To je za. To je proti. Zdržali sa zamietnutí. 106. To je za. To je proti. Zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Takže budeme hlasovať elektronicky. Končíme hlasovanie. Bolo to nutné. 28 za, 27 proti, prijatý. Dobre, takže pokračujeme 107. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Na ďalšej strane a 29 z ženského výboru za, proti, zdržali sa prijatí. 109. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pokračujeme so 118, kto je za. Kto je proti. Prijatý. 119 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 157. Kto je za? 157 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 120 a 158 spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Potom 722, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 29. Aha, nie, skontrolujeme si to. Dobre, takže 122 si skontrolujeme. Ja. Abstimmung Končím hlasovanie prijatý. Takže 129. Kto je za? Proti. Držali sa. prijatí. Poznámka. Prepačte, pán predseda. Máme tu istý problém. Ja som hlasovala za 129. -ku. Hlasoval som za 122, ale zdá sa, že hovoríte teda o 129. -ke. Neviem presne, čo sa s tým stalo. Hovorili sme o 22, potom sme kont- kontrolovali elektronicky 122. Áno, je to pravda, ale... Áno, je to pravda, ale potom ste prešli na 129 a ja som myslel, že sme hlasovali o 122. Keď to bolo uh, nedorozumenie, dobre, tak ešte raz skontrolujeme elektronicky 122, takže hlasujeme o 122. Kto je za, kto je uh, proti, otváram hlasovanie. Áno. Tam bola to nedorozumenie, vidíme, akceptujem. Je to zamietnuté. Dobre, takže je zamietnutý. Prejdeme k 129, kto je za. To je proti. Zhrali sa. Prijatý. 132, to je za. To je proti. Zdržali sa prijatý. FEM 5, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. FEM 11, kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. FEM 14, kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. Fem 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. Fem 28, kto je za, to je proti, zdržali sa, takisto prijatí. 28 chcete kontrolovať? Tak, ček. Áno, je to jednoznačne prijaté. Dobre, kompromisný návrh 11, kto je za? Kto je proti? Žali sa. Prijatý. Seite 12 geht's weiter mit 143. Na strane 12 pokračujeme 142, 143, pardon, 143 za, proti zdržali sa prijatí, 144 za, proti zdržali sa prijatí, nie, kontrola 144, musíme skontrolovať 144. skončili. Sme hlasovanie zamietnuté. Dobre, FAM 7, to je za. To je proti. Zdržali sa. Prijatý. FAM 9, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. FAM 10, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. FAM 15, kto je za proti, zdržali sa Prijatý. Imko 11, kto je za, proti, zdržali sa Prijatý. Imko 13, kto je za, proti, zdržali sa Prijatý. Imko 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa Prijatý. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Žali sa. Prijatý. 148. Kto je za? Kto je proti? žali sa. Prijatý. 149. Kto je za? Kto je proti? žali sa. Prijatý. Imko 7. Kto je za? Proti zdržali sa prijatí. Imko 16, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Imko 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Imko 22, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Imko 29, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. jednotka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 152, kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. 153, kto je za? Proti. Zdržali sa. Tu si to skontrolujeme. 153 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. 154. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 155. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 160 chceme skontrolovať. Takže 155 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Bol prijatý. 160, kto je za? To je proti. Zdržali sa prijatí. Imko 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 162, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 162, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 163, kto je za, Proti. Zdržali sa prijatí. 164. Kto je za? Hm? 164. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 104. Kto je za? Aha, nie, 104 odpadá, lebo sme 163 prijali. Takže 104 odpadá a pokračujeme 165 na Antonesku. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 166, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. FAM 12. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Kompromis číslo 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 183. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 174. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 174, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 176, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. FAM 22, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 177, kto je za, je proti, zdržali sa prijatí. 178, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Fam 30, kto je za? Kto je proti? Hmm, dobre, takže FAM 30 ešte raz. Kto je za? To je proti. Zdržali sa prijatí. Imko 27, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz tu máme kompromis 14, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 183, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 184. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 185. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 186 za, proti, zdržali sa prijatí. 188, kto je za. Proti, zdržali sa, zamietnutí. 189 <clears throat> lingvistická, takže 190 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa, prijatí, 192 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 193 za, <clears throat> proti, zdržali sa, zamietnutí 194 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 195, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí 197, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 198, kto je za, prijatí, 199 za, proti, zdržali sa prijatí. IMKO 28, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 200 odpadá a potom ideme 201. Pokračujeme ďalej. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 202. <clears throat> Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. FAM 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Fan 24, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. IMKO 30, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. IMKO 32, kto je za? Proti zdržali sa prijatí. A teraz citation číslo 1. prijatý číslo 2 za proti, zdržali sa prijatý trojka za, proti, zdržali sa prijatý štvorka za, proti, zdržali sa prijatý peťka za, proti, zdržali sa prijatí, šestka za, proti, zdržali sa prijatí, sedmička za, proti, zdržali sa prijatí. FAM 1C, to je za, proti, zdržali sa prijatí. FAM 6C, to je za, kto je proti? Zdržali sa prijatí. FAM 7C. Kto je za? to je proti? Zdržali sa prijatí. Teraz úvodné ustanovenia. 8. Kto je za? to je proti? Zdržali sa prijatí. Desiatka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 9. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 14. Kto je za? To je proti. Zdržali sa prijatí 15. Nie. 15 odpada a 16 tiež. Takže pokračujeme až kompromisným návrhom. Takže nie, pokračujeme 21. Takže pokračujeme 20 jednotkov za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, Takže 23 ešte raz za, proti, zdržali sa, prijatí. 24, to je za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí. FAM D za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 bola identická. Takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Tridsaťpäťka za. 35 ešte raz za, proti, zdržali sa, prijatý. FAM F za, proti, Zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatý. Ďalšia strana. 49. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 50. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 51. Za. Proti zdržali sa prijatí, 52 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí, fam G za, proti, zdržali sa prijatí, fam k za, proti, zdržali sa, prijatý. Dobre, takže FAM K si musíme skontrolovať elektronicky. EPP má ohlas viac. Teraz je to v poriadku. Takže prijaté 31 27. Pokračujeme FAM L. To je za. To je proti. Liberáli, ako hlasujete? Hlasujete? Zdržali ste sa? Neviem, kde je väčšina. Ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 55 za. Proti. Zdržali sa prijatí. A budeme pokračovať 60. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 61. Kto je za? Kto proti? Zdrali sa. Prijatý. Kompromis 2. To je za. Kto je proti? Zdrali sa. Prijatý. 67. Kto je za? To je proti? Zdrali sa. Prijatý. 68. Kto je za? Kto je proti? Zdrali sa. Prijatý. <clears throat> 70. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 71. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. A tento maratón sme zvládli a prechádzame k záverečnému hlasovaniu. Elektronicky otváram hlasovanie. SAD majú o jeden hlas viac, jeden si musí vyťahnuť kartičku. E ešte stále je o jeden viac. Jeden hlas musí zvon. Sociálni demokrati. Jeden musí zvon. Dobre, končím hlasovanie. 52 za, jeden hlas proti, siedmi sa zdržali. Srdečne blahoželáme Edite Estrele a všetkým, ktorí na tom pracovali. Je to dôležitá téma. To sú nerovnosti v oblasti zdravia v rámci Európskej únie. Very good. You are very good. I like that. Uh, how you're guiding me through so, dann äh, nächste Ďalšie hlasovanie. Tiež závažná problematika. Hodnotenie opatrení proti chrípke H1N1 v EÚ za obdobie 2009 až 10. Spravodajkyňou je pani Rivasi. Hlasujme teda. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 86. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 87 s ústnym pozmeňovacím návrhom. A ešte je to aj po častiach. Prvá časť s tým pozmenením, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť teda odpada. 89, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Konsolidovaný návrh 2 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Stovka, kto je za, Aha, tu stiahli. Áno, autori ju stiahli, ale spravodajkyňa si ju osvojila, takže musíme hlasovať, nech sa páči. Áno, hlasujeme. Takže stovka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Konsolidovaná 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 110. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overme to. 110. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Konsolidovaná šestka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 117 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti kto sa zdržal? Prijaté. 118. Spravodajkyňa prevzala návrh iných autorov. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 120. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 128. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Samietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaný návrh 10. Kto je za? Menovité hlasovanie. Takže máme tu návrh na menovité hlasovanie podľa pravidiel, článok 195, podľa toho musí požiadať štvrtina členov výboru o takéto hlasovanie, takže by 16 z vás museli povstať, aby sa dalo hlasovať menovite. Genau 16. Áno, presne 16. Takže budeme hlasovať menovite. Ide o konsolidovanú desiatku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 hlasov za, 41 proti, 2 zdržania sa. Zamietnuté. Ah äh, Dobre, máme tu ďalšiu verziu. Je to konsolidovaný návrh 11 a o tom budeme hlasovať. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 137. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 149 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Konsolidovaná 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 150 po častiach s ústnym pozmeňovacím návrhom v prípade prvej časti alebo v druhej. Nie prvá, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť odpadá. 151, tiež po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 152 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 153 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 154 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 100 82 s ústnym návrhom. Prepačte, je to iba 82 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osemdesiat trojka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 156 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 161 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 162 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaná 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 169. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 172 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Citácie jednotka. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dvojka. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tri, Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Šestka. Za. Proti. Kto sa zdržal? prijaté. Kompromis 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Konsolidovaný návrh. 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22. Po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 23 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 24 s ústnym pozmoňovacím návrhom a ešte aj po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť odpada. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 27 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 19 za. Proti kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 20 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 37. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 38 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 39 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 39. Pardon, druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 21. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 49 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 50 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 51 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté 55 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 56, 57 a 58 identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaná 23. Za. proti, kto sa zdržal, prijaté 66 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 67 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 68 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 69, 70 identické, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 72 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 73 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Záverečné hlasovanie elektronicky H1N1, otváram hlasovanie. Ja, beendet. Konec hlasovania. 58 za, 2 proti, jedno zdržanie sa. Blahoželám kolegyni Rivazi. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za toto hlasovanie. Je to aktuálna téma. Zajtra, ak náhodou vypukne pandémia, my sme trvali na nezávislosti, transparentnosti a spolupráci medzi členskými štátmi. Je tam jeden jediný prvok a to je konflikt záujmov. Viete, že vo Francúzsku bol veľký škandál o konflikte záujmov. A to sa týka VHO, takže budeme mať preskúmanie. Takéto preskúmanie by bolo teda dobré a preto som chcela aj menovité hlasovanie o tom pozmaňovacom návrhu týkajúcom sa agentúr, expertov, teda konfliktu záujmov. Ďakujem pekým všetkým kolegom aj sekretariátu. Áno. Ešte kolega, kolegyňa Delvo požiadala o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela vyjadrila svoju, chcela by som vyjadriť svoju spokojnosť so záverečným hlasovaním o tomto dokumente, ktorý je dôležitý a musíme samozrejme zobrať do úvahy konflikt záujmov. Myslím si, že text je veľmi vyvážený a za to sa chcem spravodajkyni poďakovať, ale je tu ešte ďalší text, dôvodová správa, ktorá ešte stále v svojej pôvodnej verzii a neplní požiadavky bodu 52. A preto by som chcela navrhnúť, aby sme to pozmenili, aby to reflektovalo text, ako bol pozmenený. Eh, Áno, máte pravdu, že by nemalo byť v dôvodovej správe uvedené niečo iné než vo zvyšku textu, takže bude to potrebné prepracovať. Ak to teda bude potrebné, tak sa spojí sekretariát so spravodajkyňou a môžete to potom prekontrolovať, či to sedí. Pokračujeme teda bodom 19 Pozrite sa na moje hlasovanie, môj hlasovací zoznam je to veľmi farebné. Aj slepý by sa v tom vyznal. Takže bod 19, HDP a viac. Meranie pokroku v meniacom sa svete. Spravodajkyňou je kolegyňa Rozbach. A tej rovno dávam minútku na vysvetlenie toho, čo potrebuje vysvetliť. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na tomto stanovisku. V zásade mám veľa pozitívneho, ale začnem tým eh, negatívnym. Včera som dostala maily od viacerých kolegov, a bola som skrátka oslovená, že tu prebieha taká zakopová vojna a toto naozaj eh, nie je správny čas viesť takúto politickú, ideologickú zakopovú vojnu. Ide o novú tému, ktorá tak dlho čakala na čakačke a je naozaj potrebné, nevyhnutné niečo v tomto zmysle urobiť. Moje stanovisko je takým prvým krokom, tak toto prosím chápte ako prvý krok k dosiahnutiu toho, čo všetci chceme. A keďže je to iba takýto prvý krok a už tu sa chceme vzdať, tak to môžeme celé rovno hodiť do koša. Takže by sme sa mali snažiť nevyjadrovať sa hneď rezolutne za alebo proti, ja chcem to alebo to. Naopak, mali by sme sa snažiť nejakým spôsobom dopracovať ku konsenzu v hlasovaní, pretože je to naozaj len také, taký prvý krok, prvá fáza. A až potom neskôr, keď bude potrebné stanoviť konkrétne indexy, ukazovatele, metódy, až potom začne ten skutočný boj. O tom teraz nehlasujeme. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne spravodajkyni. No už uvidíme, ako budú kolegovia hlasovať. Poďme rovno na to. Návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Ekon 9. Za. Proti. Kto sa zdržal? Tuším prijaté, ale overme si to. Ähm, beendet. Ah. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz 20. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Nebolo to zjavné. Abstimmung beendet. Abgelehnt. Dann, äh... Zamietnuté. Teraz 21. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 23 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 24 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 27 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Nemáte tlmočenie? Tlmočenie do angličtiny nefunguje? Funguje to, prosím? Už áno? Geht, Výborne. Technický problém odstránený. 26 chcete preveriť. Dobre. Otváram hlasovanie. Abstimmung beendet. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Nepolepšili ste si, kolega Schnellhardt. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 25 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Ekon 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Empl 11 za, prijaté. 29 za, Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 30 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 32 za. proti, kto sa zdržal, prijaté 33 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Radšej to overme. 34. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 35 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 36 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 14 za proti, to sa zdržal, prijaté 37 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 38 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 40 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 41 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 43 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. mp 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme. Ekon 16. Koniec hlasovania. Tesne, ale predsa len prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 46 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 48 za, proti, kto sa zdržal. Overíme 48. Koniec hlasovania zamietnuté. 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Päťdesiat. Kto je za? 50. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté ITRE 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté ITRE 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté ITRE 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté ITRE 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. pol 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Mpol 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Empol 11. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Empol 12. Za? Proti? kto sa zdržal, prijaté empo. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Empo 17 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Ekon 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Empol 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 50 dvojkou. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Ešte raz 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Beendet. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 55 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme 55. Dobre. Koniec hlasovania. Nuž, tesne, ale mali ste pravdu, prijaté. Takže pokračujeme. ITRE 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 8 za proti, kto sa zdržal, prijaté Ekon 11 za, pro, teraz proti, kto sa zdržal, prijaté 56 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 57 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 58 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. ITRE 12. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. ITRE 14. Za, proti, kto sa zdržal, prijaté. EMPL 5. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 59 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 60 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 61 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté 62 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 63 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. 63. Koniec hlasovania. Prijaté. 65 Odpadá. Neodpadá? Nie. Takže 65, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme 65. -ku. Koniec hlasovania. Prijaté. 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 66, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, pri, zamietnuté. ITRE 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Ample 1 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ample 9 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Ample 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 4. Kto je za? Kto je proti? Idem na vás prirýchlo. Ešte raz, kto je za Regi 4. Alebo to rovno overme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Regi 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 6. No dobre, overme Regi 5. Regi 5 overenie.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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme Regi 7. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 83 a ITRE 9 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi Overíme 83 a ITRE 9. Koniec hlasovania. No už výraznejšou väčšinou to prijaté byť nemohlo. Pokračujeme regi 9, kto je za? Ešte raz, kto je za Regi 9? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 10 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 12 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ekon 6 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme DV1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté DV2 za proti, kto sa zdržal, prijaté. DV3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. DV4 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. DV5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté DV6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté Ekon 10, kto je za? Kto je proti? Nie je mi to jasné, takže overme Ekon 10. Konec hlasovania. Prijaté. Ekon 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ample 3. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté ITRE. Petnáct, ITRE 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté ITRE 16, kto je za, kto je proti, potom tu je, teraz kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 70. -ka. 68 overujeme. Koniec hlasovania. Prijaté. 70. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 71 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 72 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 73 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 74 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 75 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 76 za. proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 77 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 79 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. 80 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 81 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 82 za. 81 chcete overiť? Dobre, overme 81. Koniec hlasovania. Zamietnuté a to veľkou väčšinou. 82 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 84 za, Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 85 za. Proti? Kto sa zdržal? Overíme 85. -ku. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 86, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Úvodné ustanovenia. 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 3 za proti, kto sa zdržal, prijaté. Dvojka za, proti, to sa zdržal, prijaté. Itre, k citácii 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Citácia 1, MPO za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Citácia 2, Empol za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme. Úvodným ustanovením A, návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 6. Podľa mňa to bolo jasné, ale chcete to aj tak hovoriť? Áno, aj vám je to jasné, výborne. Šestka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. po A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Chcete overiť desiatku? Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 14. Za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme 14. Koniec hlasovania. Prijaté. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ample B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ample C. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. I trece. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ample D. Za proti, kto sa zdržal, prijaté. I3 D, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. To by sme mali. Poďme k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Pätnásť za, 34 proti, 11 sa zdržali. No už táto správa žiaľ naozaj končí v koši. Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Áno, pán predseda. Už vidíme, že to neberieme vážne, túto tému. Áno, správa poputuje do odpadkového koša. Bola to politická zakopová vojna a neboli sme schopní prekročiť svoj tieň, hoci som sa snažila, aby to nebolo vnímané politicky, bez ohľadu na pozmeňovacie návrhy. E, sme sa snažili presadiť realistické veci, otvoriť túto cestu nad rámec HDP. Naozaj ma mrzí, že tu nebola tá vôľa, som sklamaná. Možno to skúsime ešte raz ak nám na tom naozaj záleží, ale momentálne sa skôr zdá, že ide o ideologický boj. Ale myslím, že si to zaslúži ešte jeden pokus. Ďakujem, pán predseda. Takto v politike chodí. Garancia úspechu neexistuje, pán Prody. Grazie, Presidente. Un'osservazione come... Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa vyjadriť z pozície tieňového spravodajcu. Ja som sa snažil toto veľmi podrobne preskúmať, pretože som to považoval za veľmi dôležitú tému. To je jediný spôsob, akým môžeme pochopiť zmeny, ktorým čelíme, ako môžeme tiež pochopiť obmedzenosť našich existujúcich prostriedkov. Budeme musieť podniknúť radikálne zmeny, to znamená veľké zmeny v civilizácií, pretože nebudú nám postačovať tie prostriedky, ktoré máme. Nebudeme môcť závisieť len od materiálnej produkcie, ale brať do úvahy naše potreby a existenciu e, prostriedkov. Nemôžeme sa na civilizáciu pozerať iba prostredníctvom tej materiálnej spotreby. Budeme musieť prispieť k udržateľnosti našej spoločnosti. Potrebujeme istú transformáciu e, a ochotu podniknúť zmeny, e, aby sme sa na všetko nepozerali len cez prízmu materiálneho tovaru, ale aj z iného hľadiska. Myslím, že to bude ten najväčší boj, ktorý budeme musieť vybojovať v budúcnosti. Máme eh, náš host už je vonku, ale máme ešte dva eh, vec prihlásených do diskusie, takže keď budete stručný, tak sa dodá urobiť Korin Lepáš. Áno, pán predseda, ako? Z, ako spravodajkyňa za skupinu ALDE ja som vnímala, ako tu prebiehala taká zákopová vojna v tejto dôležitej téme a chápem to, čo povedal pán Prody, to, že správa bola úplne odmietnutá. Myslím si, že by sme to mohli vnímať tak, že parlament nepovažuje túto tému za dôležité. Mám taký pocit, že každom pozmeňovacom návrhu sme sa snažili dosiahnuť kompromis. E, zdalo sa mi, že e, sa nepodarí tým, ktorí na nás útočili, vyhrať, ale bohužiaľ celkovo teda sa to nepodarilo. Ja som bola za tú správu a je škoda, že skončila v koši. Ja len dúfam, že parlament znova sa bude venovať tejto téme, pretože nemôžeme používať len HDP na hodnotenie našej pokroku spoločnosti. To by bolo absurdné. Ďakujem. A teraz pán Horst Schnellhardt. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Je to dôležitá téma. Počuli sme, že ju bolo treba podporiť, ale uh, keď máme takéto dôležité témy, tak musíme ehm, vyvinúť e, kritériá, ktoré e, nám viac e, sa hodia a nie robiť to takýmito neskutočnými kritériami. Tie kritériá boli teraz subjektívne a preto sme nemohli s týmto súhlasiť pretože to sú konkrétne, malo, že my sme za konkrétne údaje, za zníženie byrokracie a toto sa musí dosiahnuť a touto správou by sa to dosiahnuť nedalo. EPP bude zduplovaná, Richard. E, pán predsa nie je k tejto téme, ale potom ako ešte, tým, že ešte nie je 11 e, hodín, e, som vás chcel poprosiť, aby sme do 11. urobili prestávku Myslím si, áno, môžeme urobiť po eh, tomto hlasovacom maratóne eh, prestávku a s našim hosťom eh, budeme potom pokračovať s pánom ministrom pre oblasti zdravia. Ehm, to je maďarský mysle pre národné zdroje. Dobre, urobíme si prestávku 5 minút, ale poprosím vás, aby ste tu zostali, aby sme si vypočuli od nového predsedníctva, čo má na programe v rámci svojho predsedníctva. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der kurzen Pause. Takže vážne kolegyne a kolegyne, kolegovia, pardon, po tejto krátkej prestávke, po tom hlasovacom maratóne, ktorý sme tu mali, prejdeme k highlightu dnešného dopoludnia. Dovolte mi, aby som srdečne privítal zástupcu predsedníctva. U nás je to pán minister pre národné zdroje, pán Mikloš Rejtej. Vítame vás teda v, vo výbore pre životné prostredie, zdravie Európskeho parlamentu. Vy ste um, vo vašej agende je teda aj um, zdravotníctvo, a teda vy ste zodpovední vo vláde E, takisto zodpovedný za zdravie, životné prostredie a bezpečnosť potravín, takže to sú tie celý rad tém, ktoré nás zaujímajú a samozrejme by sme mali radi informácie o tom, čo nové predsedníctvo mieni robiť za následujúcich 6 mesiacov. Prejdeme hneď k veci a odovzdávame vám slovo, aby ste mohli prezentovať program maďarského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení páni a dámy poslanci. Je pre mňa veľká česť byť tu dnes s vami a predstaviť vám e, e, zdravotno-politický program maďarského predsedníctva. Chceme takisto hovoriť o tom, aké iniciatívy ktoré boli rozbehnuté, ako v nich budeme pokračovať. Veľmi intenzívne sme sa pripravili na predsedníctvo, pretože prešlo len 6 rokov, odkedy e, Maďarsko pristúpilo do Európskej únie. Posledných 6 rokov boli nielen pre Maďarsko, ale aj pre Európsku úniu a hlboké zmeny. A zmlu- Lisabonská zmluva potešiteľne rozšírila príslušnosť a kompetencie teda Európskeho parlamentu a vytvorila novú základňu, na ktorej môžeme pracovať. Ja dúfam, že dostane, dospieme k riešeniam o otázkach, e, ktorý, o ktorých budeme musieť rozhodnúť za budúcich 6 mesiacov. Za posledných 6 rokov sme mohli sledovať, že politika Európskeho e, parlamentu a Európskej únie pardon, v oblasti zdravotníctva sa rozširovala. Sice zdravotnícká politika e, patrí do príslušné do kompetencií národných štátov, ale mnohé otázky si e, vyžadujú odpovede na európskej úrovni, ako napríklad tie kompetencie, ktoré vyplývajú z fungovania vnútorného trhu ale my e, nespolupracujeme len preto, lebo máme spoločné výzvy, na ktoré musíme reagovať, ale aj preto, že máme mnoho nerovností a diferencií v rámci členských štátov práve v oblasti zdravotníckej politiky a stavu zdravia jednotlivých občanov. Všetci majú, všetci občania majú právo na to, aby zdraví a na to, aby mali prístup k e, primeranej zdravotnej starostlivosti. A toto chceme rozšíriť podľa možností čo najviac a práve zdravie a zdravotníctvo má veľký vplyv na kvalitu života príslušnej spoločnosti. Ochrana zdravia je veľmi dôležitý aspekt e, spoločenského vývoja zdravie občanov, pracovníkov, prípadne počet rokov, ktoré práve, ktoré práve seniory môžu prežiť e, zdraví. Toto všetko prispieva k zvýšenej miere konkurencieschopnosti. Zdravotnícky sektor disp- disponuje veľmi zásadným inovačným potenciálom e, posúva ďalej inovatívnosť a technológie, ale takisto predstavuje strategického odberateľa pre určité technológie, služby a produkty. Okrem toho je sektor zdravotníctva dôležitý pre zamestnanosť, pretože cirka 10 zamestnancov v rámci celej Európskej únie sú zamestnaní v sektore zdravotníctva. V stratégii 2020, ktorá je veľmi dôležitá pre e, budúcnosť Európskej únie, sa um, zohráva e, hospodársky rozvoj mimoriadne dôležitú úlohu a v rámci toho e, takisto udržanie zdravia práceschopného obyvateľstva. Myslím si, že my sme nastúpili do predsedníctva Európskej únie vo veľmi ťažkom období, kedy hospodárska kríza zostrila vzájomné výzvy pre e, členské štáty. Musíme riešiť problémy, ako je napríklad e, e, pokračovanie ostarovania obyvateľstva, takisto poskytovania služieb v rámci zdravotníctva, z eliminovanie nerovnosti medzi poskytovaním zdravotníckej starostlivosti v jednotlivých členských štátov a musím povedať, že napriek tejto hospodárskej kríze môžeme garantovať kvalitu, rovnaké postavenie, rovnaký prístup a že budeme sa snažiť vytvárať a vytvárať a smerovať e, zdravotnícke systémy e, trvalo udržateľným smerom toto by boli e, také priority maďarského predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Dovolte mi aby som eh, stratil pár slov o legislatívnych návrhoch, ktoré sú eh, k dispozícii. Ehm, Európsky parlament eh, takisto má veľmi dôležitú legislatívnu úlohu v rámci týchto nových legislatívnych návrhov počas španielského ehm, predsedníctva došlo k skutočne veľkému posunu, čo sa týka práv pri poskytovaní cezrenčnej poskytovaní starostlivosti. Um, pacientom a poskytovanie uh, liekov. V oblasti cezhraničnej star- zdravotníckej starostlivosti si myslíme, že návrh smernice je milníkom uh, v tejto oblasti. Kodifikovanie zákonného uh, práva prispieje k tomu, že právne garancie pre pacientov, poskytovateľov starostlivosti, ale aj pre štáty sa posilnia. Chcem počiarknúť, že Maďarsko podporilo druhé čítanie tejto smernice. Minulý týždeň na vašom zásadnutí sa hovorilo o kompromisoch, o respektíve o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa na za, plenárnom zasadnutí prijali a Maďarsko e, sa bude snažiť, aby sa smernica čo najskôr odsúhlasila tak, aby čo najskôr vstúpila do platnosti. Pri predchádzajúcich predsedníctvách rad vtedy boli, sa dospelo k dôležitým pokrokom v oblasti farmakovigilancie a ďalších. A v rámci maďarského predsednica sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu aj s parlamentom, pretože vďaka tejto spolupráce sa mohlo dospieť čo najskôr ku kompromisnému riešeniu. Ja som presvedčený o tom, že vďaka úprave v oblasti farmakovigilancie sa mohli vyriešiť a budú sa môcť vyriešiť veľmi dôležité otázky, ako napríklad vedľajšie účinky liekov. Takisto e, sa umožní koordinácia medzi jednotlivými členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie tak, aby členské štáty mohli robiť rozhodnutie zabezpečujúce bezpečnosť pacientov. Okrem toho, existuje kompromis týkajúci sa e, falšovania liečil a my dúfame, že parlament schváli tento právny akt budúci mesiac. V súvislosti s týmito dvoma návrhmi, ktoré boli teraz popredí, a e, čo sa týka informovanosti pacientov na e, receptové lieky, E, toto nebolo veľmi dobré e, tento návrh nevrsoval dobrý základ na ďalšie diskusie a maďarské predstavenstvo je ochotné ďalej sa toto tému zaoberať, prepracovať tento návrh tak, aby sa akceptovali aj pozmeňovacie návrhy zo strany parlamentu. E, potom bude maďarské predsedníctvo čakať, aby komisia predložila prepracovaný návrh a v medzičase potom Maďarsko zase zvolá pracovnú skupinu, ktorá sa bude práve toto tému zaoberať. My chceme postaviť do popredia e, práva pacientov. A tu sa tešíme zo snách práve parlamentu, keď, ktorý sa snaží eliminovať nedostatky práve v tejto oblasti. My si myslíme, že prepracované návrhy zo strany komisie sa predlžia čo najskôr a že budeme môcť diskutovať o tejto agende veľmi detailne. My sme ochotní spolupracovať aj naďalej s Európskym parlamentom. Myslíme si, že informácie pre pacientov sa musia musia vniesť do programu, ktorý sa nezaoberá len právami pacientom, ale aj otázkami verejného zdravia a posilní informovanosť e, európskych občanov práve v, tom, v tomto ohľade. Teraz ďalšie priority, e, prioritné body, ktoré nesúvisia s legislatívou. Európska stratégia Um, a európska um, politika zdravia ukazuje, že je veľmi dôležité, aby sme uh, postupovali podľa našich uh, hodnot a priorít um, uznávanie hospodárskeho rastu a zdravia. Toto prepojenie je veľmi dôležité, dôležité a je potrebné posilniť úlohu Európskej únie práve v otázkach všeobecného zdravia v rámci celej Európy tvoria tieto základné princípy veľmi dobrú bázu na vytváranie, no, vytváranie nových iniciatív a činností. V najbližších rokoch je potrebné, aby sa jednotlivé jednotlivé ciele zdravotnej politiky zjednotili. Je potrebné posilniť bezpečnosť pacientov je potrebné vyžadovať zdravší spôsob života, predovšetkým čo sa týka detí a mladistvých a musíme prispieť takisto k tomu, aby seniory dosiahli vysoký vek v dobrom zdraví. Národné zdravotnícke systémy e, je potrebné zmodernizovať, zefektívniť, musia byť flexibilnejšie, musia byť bližšie k pacientom, a musí byť e, zabezpečený lepší prístup k zdravotníckej starostlivosti. E, maďarské predsedníctvo samozrejme vysoko hodnotí práve e, v tejto súvislosti výkony doterajších predsedníctiev a chceme na ne nadviazať. Čo sa týka detí a predovšetkým očkovania v detí, tu chceme iniciovať dialog. Okrem toho, tu je ďalší problém, ktorým sa musíme zaoberať a to je monitoring a e, veľmi e, ťažká situácia detí pristahovalcov. E, my chceme v marci v Budapešti zorganizovať konferenciu expertov a výsledky tejto konferencie sa potom e, budú distribuovať jednotlivým primárom príslušných kliník. My si takisto chceme monitorovať, aké činnosti sa môžu iniciovať na úrovni Európskej únie a návrhy na tieto činnosti sa naformulujú v rámci záverov rady je potrebné zlepšiť prácu jednotlivých inštitúcií v tejto oblasti, je potrebné vychovávať deti k zdravšiemu spôsobu života a toto všetko stojí veľmi vysoko v agende maďarského predsedníctva rády a Práve preto chce maďarské predsedníctvo iniciovať nové, ale aj pokračovať v predchádzajúcich iniciatívach. Dôležité je nielen fyzická, ale aj, e, fyzické, ale aj psychické zdravie. E, Európske združenie pre psychické zdravie už inicioval e, cezhraničnú spoluprácu ako je v témach, ako je napríklad psychické zdravie mladistvých a seniorov, psychické zdravie na pracovisku, stigmatizácia a sociálna exklúzia 5 tematických konferencií sa e, zorganizuje práve v tomto rámci a výsledky sa si budete môcť prečítať potom v záveroch rady. E, posledná e, z, týchto, z radu týchto konferencií sa bude konať 3. a 4. marca v Berlíne. A po tejto konferencii začne potom práca v rade. Okrem toho považujeme za mimoriadne dôležité, aby sa diferencie medzi členskými štátmi um, vyrovnali predovšetkým, čo sa týka stavu zdravia občanov. Musíme takisto prispieť k tomu, aby sa preferoval zdravý spôsob života. Musíme robiť preventívne opatrenia proti obezite, respektíve vytvoriť také povedomie pre fyzickú činnosť a pod názvom Action for Prevention sa 31. marca 2011 bude konať na podnik predsedníctva konferencia práve na túto tému. Okrem toho by som chcel e, spomenúť, že v spolupráci s Eurosafe a s podporou Európskej komisie e, zorganizujeme 16. 17. júna 2011 konferenciu na tému e, zamedzovanie zamedzovanie mm, nehodám teda úrazom, pardon. Okrem toho existujú ďalšie iniciatívy, ktoré by mali prísť k tomu, aby národné zdravotnícke systémy boli modernejšie a efektívnejšie pracovali eh, hlavnou témou nášho politického programu eh, znie Eh, znie cesty pacientov a kariérne eh, cesty eh, v, rámci, v oblasti zdravotníctva v Európe. Ide o cezhraničnú spoluprácu, ako napríklad cezhraničné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, migrácia pacientov a odborníkov v oblasti zdravotníctva. A čím ďalej tým väčšie je citeľný nedostatok odborníkov v oblasti zdravotníctva a takisto e, potreba zdravotní, e, efektívneho zdravotníckého zabezpečenia a takisto sem patria práva pacientov maďarské predsedníctvo má v úmysle venovať sa veľmi dôležitým témam v oblasti zdravotníctva. Najdôležitejšie sú investície do zdravotníckých um, zariadení budúcnosti. To je iniciatíva maďarského predsedníctva, ktorá sa bude zaoberať veľmi dôležitými vecami. A to práve preto, že um, rozpočty sa všade krátia, e, obyvateľstvo nám starne a demografické e, vývoje sú čím ďalej tým nárok, náročnejšie a nákladnejšie. Um, takisto, na, e, takisto peniaze alebo finančné prostriedky, ktoré sa investujú do, do zdravotníctva, to nie sú len finančné výlohy, ale to sú, to sú um, prostriedky, ktoré investujeme do budúcnosti a ktoré nám pomáhajú znižovať um, náklady v zdravotníctve v budúcnosti. Je potrebné, aby sme mali príslušné nástroje k dispozícii, ktoré nám umožnia e, ďalej preferovať e, tieto iniciatívy a opatrenia, ktoré mienime iniciovať. Je dôležité, aby sme rozšírili e, vedomostnú bázu našich odborníkov. To je veľmi dôležité, aby e, finanční odborníci Európskeho štrukturálneho fondu e, mohli používať prostred, finančné prostriedky z tohto fondu na ďalší rozvoj zdravotníctva. My chceme, aby Európsky parlament podporil závery rady práve v oblasti e, osvety medzi mladistvými Maďarské predsedníctvo má veľmi ambiciózne ciele, chce dosiahnuť pokrok, predovšetkým čo sa týka odborníkov v zdravotníctve a tu chceme nadviazať na výsledky docielené belgickým predsedníctvom práve v oblasti investícií do odborníkov budúcnosti v oblasti zdravotníctva. Okrem toho je potrebné čo najskôr vypracovať a presadiť akčný plán v oblasti zdravotníctva. Maďarské predsedníctvo si myslí, že je veľmi dôležité e, práve v tejto oblasti mať relevantné informácie a tých expertov, ktoré, ktorí toto budú môcť robiť na európskej úrovni. Okrem toho e, je potrebné zamedziť a zastaviť Eh, odliv odborníkov v zdravotníctve. Maďarské predsedníctvo eh, si myslí, že eh, e-health, to znamená elektronické zdravotnícke služby, sú mimoriadne potrebné a a užitočné práve pri poskytovaní cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti, pri vybalansovaní nedostatku odborníkov, odborných pracovníkov maďarské predsedníctvo 10. 12. mája 2011 eh, v Budapešti zorganizuje konferencie na túto tému. Pri všetkých um, konferenciách a podujatiach eh, chceme pozvať, eh, k všetkým týmto konferenciám chceme prizvať aj zástupcov Európskeho parlamentu. Maďarské predsedníctvo predsedníctvo dúfa, že spolupráca s Európskym parlamentom bude otvorená a veľmi užitočná a bude pokračovať aj naďalej. Áno, ďakujem, pán predseda rady, ehm, za prezentáciu tohto rozsiahleho programu maďarského predsedníctva. Vy ste právom povedali, že zdravie má veľmi veľký význam práve pre ľudí, ale samozrejme e, zohrávajú tu aj e, veľmi, ďal, veľmi mnohé ďalšie aspekty dôležitú úlohu. My sme e, práve hlasovali aj o rozdieloch v zdravotníckom, v zdravotnom zabezpečení v rámci Európskej únie. My vieme, že tu rozdiely sú a takisto v zabezpečení tej e, zdravotníckej starostlivosti sú tu isté rozdiely. Dobre, máme celý rád e, prihlášok do diskusie. Ja navrhujem takisto, aby sa každý obmedzil na dve minúty a Richard se berie ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda, vážený pán predseda rady. Ja sa teším, že ste k nám prišli. Ja vám gratulujem, že ste že ste nás navštívili a predstavili nám, pred, e, predstavili nám um, program predsedníctva. Je to široká paleta Mm, samozrejme je dôležité nie len robiť legislatívne návrhy, ale ich aj riadne presadiť. My vidíme, že odpor členských štátov v niektorých oblastiach bol veľmi veľký a naša spravodajkynia François Grosted veľmi, musela veľmi bojovať, aby presadila niektoré veci, ale napriek tomu dúfam, že tie závery budú, uh, budú riadne potom v rámci dohodnutej smernice presadené a implementované, pretože vieme, že by to mohlo potom spôsobiť ťažkosti. Tak ako ste hovorili, spomínali niektoré veci, sme, na niektorých veciach sme nemoh, sa nemohli dohodnúť. Určité uľahčenia pri refundácii nákladov je pre niektorých pacientov veľmi ťažké. Um, my sme návrhovali isté bóny ale e, toto nie prešlo. Vy sám ste teraz uvádzali e-health, čo sa týka elektronickej e, časti tejto iniciatívy, toto rozkotalo na rade. Ja e, poznám mnohých ľudí, ktorým by bolo oveľa lepšie, keby mohli mať toto zabezpečenie, keby mohli takéto eh, takúto zdravotnú starostlivosť využívať aj v inom štáte s tým, že by išli cestou elektronického zdravotníctva. Dobre, čo sa týka Eh, odplaty a odmeňovania zdravotníckých eh, povolaní. Máme eh, tú nevýhodu, že máme silné migračné prúdy cez jednotlivé členské štáty, potom niektorí majú veľa, niektorí majú málo zdravotníckého personálu. Samozrejme, čo sa týka iniciatív pre deti a mládež, toto je veľmi dôležité. Ja vás chcem poprosiť, aby ste presne definovali, čo plánujete v oblasti profilaxie <clears throat> pretože je dôležité, aby sme sa starali o našich ľudí tak, aby boli zdravší v budúcnosti. Ďakujem, Linda McEwen. Um, Vítajte, pán minister. Dnes do obedu debatujeme o e, zdravotníc- debatovali o zdravotníckých nerovnostiach, hlasovali sme o tom. Momentálne máme tiež prepuknutie chrípky a chcela by som vedieť, ako hodnotíte opatrenia za minulý rok a či myslíte, že by sme mali nejako to koordinovať, aj čo sa týka očkovacej kampane. A druhá vec, to je prípad Agnes Geller, eh, pôrodnej asistentky eh, z Maďarska. Eh, tí, ktorí neviete o nej, je vlastne pôrodná asistentka z Maďarska a bola obvinená z nedbalosti, je teraz uväznená vo, bola uväznená pred Vianocami a Viem, že hoci je legálne porodiť doma v Maďarsku, ale nie je legálne, eh, aby porodná asistentka eh, vykonala pôrod eh, doma. Takže by som chcela vedieť, prečo teda táto pôrodná asistentka je obvinená a je uväznená a prečo zákon neumožňuje týmto pôrodným asistentkám e, pomáhať ženám poradiť, e, porodiť doma. A či si myslíte, že by zákon sa mal zmeniť? E, chcela by som vedieť váš názor, pretože nie je to len maďarská otázka, ale to znepokojuje mnoho ľudí v Európe, ktorí nerozumejú, ako je to možné, že v členskom štáte EÚ dochádza k takejto situácii. Ďakujem, Antonia Pavanová. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som chcela zablaželať pánovi ministrovi k prezentácii. E, takmer každý minister, ktorý tu prichádza, prednáša veľké záväzky, ale potom, keď sa pozeráme na nerovnosti v zdravotníckej starostlivosti, tak zatiaľ sa toho veľa nedeje. A tiež vítam iniciatívu investovať do zdravotníckej starostlivosti a do udržateľnosti zdravotného systému. Dnes do obedu sme prijali správu o zdravotníckých nezrovnalostiach a chcela by som sa vás pýtať na konkrétne iniciatívy a kroky v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Ako chcete predniesť túto tému? na zasadnutiach rady, keďže viete, že mnoho členských štátov rieši otázku elektronického zdravotníctva, skrývajúce za princíp subsidiarity a sú naplánované nejaké spoločné stretnutia s ECOFINom, pretože vieme, že oni hrajú kľúčovú úlohu, ak chceme mať efektívnejší a udržateľnejší systém zdravotníctva a dnes do obedu sa e, prijala tiež správa o riadení pandémie H1N1 rok 2009-2010 a e, zatiaľ e, tu bolo zo strany rady dosť veľký odpor a neochota o udržateľnosť a transparentnosť. A Vieme, že komisia chce vydať oznámenie ohľadom tejto témy, ale radi by sme chceli vedieť, že či na rade chcete toto riešiť a či chcete diskutovať o posilňovaní riadenia a transparentnosti ohľadom úlohy e, odborníkov v prípade núdzových situácií e, ohľadom verejného zdravia. A dnes do obedu tento výbor hlasoval proti princípu transparentnosti a e, chcela by som na to poukázať, že mali by sme vedieť viac o expertoch komisie a rady o tom, odkiaľ pochádzajú, aké majú pozadie. Ďakujem, Michal Tremopulos. Ďakujem, pán predseda. Rád by som privítal pána ministra a spýtal sa ho na na presun kompetencií, čo sa týka geneticky modifikovaných eh, organizmov je to teraz vlastne v kompetencii komisára pre zdravie. Mysleli sme, že toto je naozaj pokus eh, zobrať isté kompetencie od eh, komisára pre životné prostredie je tu e, v mnohých členských štátoch odpor voči geneticky modifikovaným organizmom, ale chcem sa spýtať, že či je to len zdravotná otázka, alebo či sa to týka aj ekosystémov a životného prostredia. Aký je váš prístup a váš názor a celkovo aký je názor vašej krajiny k tejto téme a ak ako sa to prenesie do implementácie rôznych politík, ktoré by mali zobrať do úvahy názor veľkej väčšiny členských štátov v EÚ, ktorí sú proti e, GMO. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako viete, my sme hlasovali za dokument, ktorý poskytuje občanom práva e, na zdravotníckú starostlivosť v akomkoľvek členskom štáte. To znamená, že pacient môže cestovať do iného členského štátu a využiť e, dostupné služby. E, a s tým sú spojené isté náklady a tie náklady musia byť preplatené tou pôvodnou krajinou, tou krajinou pôvodu občanov. A samozrejme, tie náklady sa môžu rôzniť, hoci aj e, tie zdravotnícke služby môžu byť tie isté. My sme sa snažili priniesť niečo, čo by umožnilo pokrytie nákladov aj v tom prípade, ak by boli rozdielne e, poisťovacie programy medzi jednotlivými členskými štátmi. My sme chceli vyriešiť tento finančný problém, ale nie sme si istí, ako to bude fungovať v prípade všetkých občanov EÚ. Viem, že možno bude musieť dôjsť aj k zásahu zo strany jednotlivých členských štátov vzhľadom na ich zodpovednosť v oblasti zdravotníckej starostlivosti, ale neviem, že či vy by ste teda boli za to, aby v členských štátoch bolo aby existovalo isté garantované minimum zdravotníckých služieb, ktoré by zaručovalo, že všetky, všetci občania by vo všetkých štátoch uh, mohli využívať uh, minimálne, respektíve aspoň minimálne zdravotnícke služby. Ďakujem pekne. Chceli by ste zodpovedať prvé kolo otázok? Takže vás poprosím o odpovede. Um, uh, Áno, ďakujem pekne za všetky položené otázky. Pán Zeber. Vy ste položili otázku, na ktorú by som teraz rád reagoval. Nuž, maďarské predsedníctvo urobí všetko, čo bude v jeho silách – aby smernica o cezhraničnom poskytovaní zdravotných služieb bola formálne schválená a teda pevne veríme, že sa nám to podarí zvládnuť ešte počas maďarského predsedníctva. Spomínali ste e-health, e, elektronické zdravotnícke služby. Povedali ste, že toto by naozaj zjednodušilo cezhraničné poskytovanie zdravotných služieb a ja s vami súhlasím. My na tému e-health zrealizujeme konferenciu a teda tá sa bude do hĺbky zaoberať touto problematikou. Zdravie detí, nedostatok odborníkov, nedostatok e, detských lekárov, sestričiek. No už e, situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná. Toto veľmi dobre vieme, že sú tu značné rozdiely a tieto rozdiely je potrebné postupne znižovať. Ale treba si hlavne uvedomiť, čo je v pozadí týchto rozdielov, prečo dochádza k takémuto pohybu lekárov, aké sú príčiny. Len takto môžeme naozaj efektívne riešiť tento problém, len takto môžu prijať členské štáty opatrenia, ktoré zabrania takémuto presunu lekárov e, z jedného štátu do druhého. Potom ste spomínali prevenciu, spomínali ste e, vakcíny, očkovanie. Nuž v niektorých členských štátoch sú e, praktiky v tejto oblasti naozaj veľmi konzervatívne, s veľmi prísnymi predpismi. Teda v určitých členských štátoch, nie vo všetkých. Nuža na nás je zabezpečiť, garantovať zdravie detí. V tejto súvislosti je veľmi dôležité napríklad e, prevencia e, infekčných ochorení, ku ktorým existujú ku ktorým existuje vakcína, aby naozaj dochádzalo k očkovaniu detí proti takýmto chorobám. A ďalšia otázka od pani McEvan. Skúsenosti z minulých rokov musíme najskôr vyhodnotiť H1N1 musíme preskúmať úlohu jednotlivých aktérov, jednotlivých inštitúcií a tá komunikácia musí naozaj e, prebiehať. Pokiaľ ide o spoločné po spoločný nákup vakcín e, chceme podporiť takéto postupy. Chceli by sme totiž vyhnúť tomu, aby niektoré členské štáty e, skrátka hromadili vakcíny, kým v iných štátoch nebudú vôbec dostupné. A vaša otázka týkajúca sa pôrodnej asistentky. Nuž, máme teraz v Maďarsku v platnosti zákon, ktorý ustanovuje pôrod, podmienky pôrodu doma. No a tam sa uvádzajú určité predpoklady, ktoré musia byť splnené. Takto je to návrh zákona, ministri o tom už hovorili kabinet eh, by to teda mal schváliť. Prečo teraz táto pani Gereb je vo vezení? Eh, na to konkrétnu odpoveď nemám, ale v čase, keď tento problém vznikol, Vtedy naozaj úrady, príslušné úrady zareagovali veľmi rýchlo, prebiehali konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti, s lekármi. Sú totiž aj organizácie v Maďarsku, ktoré sa zasadzujú za to, aby ženy mali možnosť rodiť doma. Takže prebehlo pripomienkové konanie, konzultácie s lekármi, s inými aktérmi. No a vďaka tomuto dialogu teraz máme tento návrh zákona, ktorý je na stole a ktorý by mal celú túto otázku objasniť, poriešiť a teda pevne veríme, že sa nám to naozaj aj podarí. Pani Parvanová. Nuž, ministri zdravotníctva skrátka musia osloviť ministrov financií. Na zasadnutí EMSKO sa hovorilo o týchto otázkach. A vyvstala aj otázka, e, či by nemohla, nemohlo byť e, spoločnosť aj s ECOFINom zrealizované. A je naozaj dôležité, aby ministri financií si vypočuli ministrov zdravotníctva. Skrátka, zdravotníctvo musí sa mu venovať väčšia pozornosť aj z hľadiska financovania. Ako zvládnuť tú krízu v zdravotníctve? No už najskôr musíme urobiť naozaj hĺbkovú analýzu zdravotníckého systému, pretože to naozaj mimoriadne je komplexný e, systém a musíme ho lepšie spoznať. Ide tu o zdravotnú starostlivosť, o pacientov, ide tu o finančné otázky, otázky organizačného charakteru a toto všetko je potrebné poznať naozaj do detajlov. No a keď táto analýza bude uzavretá, potom môžeme prijať opatrenia, aby sme sa vyhli krízam do budúcna. Pokiaľ ide o chrypku H1N1, musíme sa naozaj poučiť zo skúseností z minulých rokov. Musíme ich vyhodnotiť. Ďalšia otázka, tá sa týkala geneticky modifikovaných organizmov. Toto je mimoriadne komplikovaná problematika, ktorá sa týka nielen zdravia životného prostredia, ale aj polnohospodárstva a ďalších eh, odvetví. My samozrejme zastupujeme eh, ten zdravotný rozmer, ale ale skratka je tento, túto otázku potrebné e, vnímať v tej celistvosti. No a my neplánujeme v najbližších 6 mesiacoch v rámci e, maďarského predsedníctva nejako sa zaoberať hlbšie touto otázkou. A posledná otázka. Nuž, e, vy ste sa pýtali na nejaký katalóg minimálnych noriem v Európskej únii. Toto spadá do právomoci národných štátov. A medzi nimi existujú veľké rozdiely. My by sme sa mali skôr sústrediť na to, aby sme znížili tieto obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Štáty, kde tá základná starostlivosť e, nie je e, k dispozícii celoplošne, kde kvalita týchto služieb nie je postačujúca, tak tam e, musíme naozaj sa snažiť pôsobiť v zmysle zlepšovania kvalifikácie personálu a podobne. Takže znova spomínam, znova uvádzam, analýza príčin musí byť tým prvým krokom aké príčiny viedli k vzniku krízy v zdravotnom systéme. Kríza sa týka celej spoločnosti a našou úlohou je zamerať sa teraz na to, aby e, napriek kríze boli poskytované v oblasti zdravotníctva všetky potrebné služby. E, ďakujem pekne, pán Mikolašik, ako prvý ročník v tomto kole. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, vítam vás. Rád by som vás privítal na našom výbore. Ako viete, hovoríte člen, k členom výboru Envy a v našej pôsobnosti je aj zdravotná starostlivosť. E, dúfam, že budeme mať dobrý dialog a dobrú spoluprácu. Nechcem hovoriť veľmi dlho, len zo pár vecí. Chcem sa spýtať, Eh, som veľmi rád, že ste spomenuli štruktúrálne fondy a európsky, európske finančné nástroje a možnosť eh, sústrediť sa viac na postupné investície zo štruktúrálnych fondov do zdravotného sektoru. A myslím si, že naozaj musíme nájsť dobré riešenia pre všetky členské štáty. Tiež ste spomenuli prevenciu v súvislosti s životným štýlom. Spomenuli ste starších aj mladších. Vieme, že e, dlhodobo Fínsko a Maďarsko bohužiaľ majú dosť vysoký počet samovrážd mladých ľudí. Mohli by ste sa k tomuto vyjadriť? Máte nejaký konkrétny program v tejto oblasti? A moja konkrétna otázka, ktorú som si pripravil, aký je názor maďarského predsedníctva na kriticky zvyšujúcu sa migráciu medzi mladými eh, eh, ľuďmi, ktorí pracujú vo zdravotníctve, predovšetkým z východnej a strednej Európy. Čo plánuje maďarské zdravotníctvo? Ďakujem, Dagmar. Ďakujem, pán predseda. Áno, nadviažem na to, čo povedal pán Mikolašik. Pán minister, vy ste povedali v prípade tej migrácie, že teda musíme zistiť, prečo dochádza k takémuto pohybu lekárov, eh, zdravotných sestier a tak ďalej. A mňa by zaujímalo, či vôbec máte predstavu o tom, že by tu mohli byť aj iné dôvody než príjmy, teda finančné možnosti a potom vybavenie, infraštruktúra. Ja mne nič iné nenapadá, žiadne iné možné dôvody. Naozaj som, sa teším na to, ako budete tento problém riešiť. Vy ste prišli e, s určitým počtom návrhov, e, nie ste príliš ambiciozní, keďže máte iba 6 mesiacov a Neviem. Otázka napríklad tej migrácie eh, v rámci zdravotníctva. K tomu ste sa vyjadrovali e-health. Toto je téma veľmi dôležitá pre Európsky parlament. A vy ste viete, že pri rokovaniach k cezhraničnom poskytovaniu zdravotných služieb, že to bola rada, ktorá bola proti e-health. My sme nedosiahli žiadne kompromisy v tomto zmysle, takže mm, neviem, aké sú vaše predstavy, čo by ste asi tak chceli dosiahnuť v najbližších šiestich mesiacoch. V legislatíve mm, nechcem sa vyjadrovať ku GMO, to sa zatiaľ spýtame vášho kolegu, pretože vo vašom programe sa uvádza, že ste to, toto problematikou naďalej eh, zaoberať. Dúfam, že to platí. Pokiaľ ide o informovanosť pacientov, trošku ma sklamalo, že po rozhodnutí Európskeho parlamentu je teraz potrebné čakať na nový návrh komisie, lebo komisia zkrátka vás môže poinformovať o, o eh, tom, eh, čo ako, ako chce vlastne vyzústať Európskemu parlamentu, tak to iba strácame čas. Vy sám ste povedali, že je veľmi dôležité konať v záujme pacientov. Takže bolo by dobre, keby tá pracovná skupina vznikla čo možno najskôr a začala svoju činnosť. Nemôžeme čakať na komisiu a jej zmenený návrh. Ten by mohol prísť vo februári. V marci by mohla začať vaša práca a za toho pol roka vášho pacienta by ste v tom prípade nič nedosiahli. Ďakujem, pani Lepáš. Euh, Ďakujem, pán... predseda. Vítam aj pána ministra. Veľmi ma prekvapuje, že ste sa zmienili o tom, že GMO nie sú vašou témou, veď na príslušnej smernice je téma, o ktorej sa debatuje, takže ma prekvapuje, že to nie je vo vašom programe. Ale nechcela som sa spýtať na to skôr, by som sa chcela zmieniť o tom, o čom hovorá pani Parvanová. Riadenie krízy v súvislosti s H1N1 a tiež problémy s mediátorom vo Francúzsku ukázali, aké sú konflikty záujmov. Dnes do obedu sme tiež hovorili o správe o konfliktoch záujmov o týchto odborníkoch. Pred niekoľkými dňami sa konalo kolokvium a ukázalo sa, že určité konflikty záujmov budú tiež na úrovni EFSA a v iných orgánoch a organizáciách. Domnievam sa, že tieto konflikty záujmov veľmi zhoršujú dôveryhodnosť nášho systému a dôveru našich občanov v politikov a politické rozhodnutia. Preto by som vás chcela poprosiť, aby ste sa vyjadrili k tomu, či ste pochopili význam týchto tém a či tiež na rade predložíte nejaké konkrétne návrhy. Ďakujem, kolegyňa Childers, pardon. Ďakujem, pán minister, zaujíma ma duševné zdravie. Ako ste spomenuli, e, poslednú kon, e, budúca konferencia o duševnom zdraví bude v marci. Chcela by som sa spýtať, e, či maďarské predsedníctvo príjme nejaké kroky, aby do tohto procesu boli zapojení všetci aktéry, a že sa zaručí účasť a úloha Európskeho parlamentu a či e, Európska komisia navrhne nejaký akčný plán v tejto oblasti. Ďakujem, Luis e, Pitela. Ďakujem, pardon, Peter, Alois Peterle. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán minister za veľmi zaujímavú prezentáciu maďarského programu. Uh, počas predsedníctva. Zaujíma ma predovšetkým práca pracovnej skupiny, ktorá bojuje proti eh, rakovine. Zaujíma ma, ako sa chcete zamerať nielen na pacientov. Veľmi ma to teší, pretože musíme sa starať nielen o zdravých ľudí, ale aj už o tých, ktorí sú chorí, tak znížime aj počet tých, ktorí trpia mm, chorobami, vrátane rakoviny. Myslím si, že by sme mali zaručiť lepšiu koordináciu a spoluprácu medzi jednotlivými predsedníctvami, ako aj medzi jednotlivými európskymi inštitúciami. Vítam váš zámer ukončiť e, proces príjmania smernice o zdravotníckej starostlivosti čo najskôr toto je potrebné nielen pre našich pacientov, ale aj z dôvodu zvýšenej mobility um, odborníkov medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože len ak zvýšime mobilitu a uh, znalosti môžeme e, zrovnať nezrovnalosti medzi zdravotníckou starostlivosťou jednotlivých členských štátov. Chcem sa spýtať, aká bude najväčšia pridaná hodnota počas maďarského predsedníctva v tomto ohľade? Pán minister, druhé kolo otázok sme uzavreli. E, môže ešte jednu otázku teraz zoberiem a potom môžete odpovedať. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, len niekoľko e, slov. Dnes do obedu som si vypočul vašu, váš prejav. Zdá sa, že máte veľa dobrých zámerov, ale myslím si, že nie som jediný, ktorý je trošku frustrovaný, keď e, po vypočutí vašej, vášho prejavu, pretože e, v súčasnosti spoločnosti sa odohráva veľa vecí, dochádza k mnohým škandálom, mnohým e, ako spomenuli sme to riadenie krízy H1N1, mediátory v, vo Francúzsku nedávno došlo tiež k škandálu s, s aspartamom a to môže mať veľké dôsledky, tak by som sa chcel spýtať a no, požiadať vás, aby vaše predsedníctvo využilo príležitosť, aby ste mali politickú vôľu ubezpečiť nás aj európsku verejnosť, že budete konať v tejto oblasti. Takže otázka moja znie, aké konkrétne opatrenia chcete predložiť ohľadom bezpečnosti, aká dodatočná koordinácia bude existovať, alebo chcete teda predložiť, navrhnúť na európskej úrovni, e, aby sme riešili tieto otázky. Videli sme, ako povedala Corinne Lepage, že dochádza k mnohým konfliktom záujmom a musíme preto prijať ďalšie záväzné opatrenia v oblastiach, politických oblastiach, ktoré ohľadom, o, okrem tých, ktoré už existujú. Mňa veľmi pre, pre, prekvapil ten prípad eh, maďarskej pôrodnej asistentky. Nepoznal som ho, bolo tá, túto situáciu o, eh, kritizovali aj o, eh, rôzne skupiny, ktoré bojujú za ľudské práva. Takže, pán minister, odovzdávam vám slovo.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 zdravého, zdravého spôsobu života. Naša konferencia, ktorú zorganizujeme, sa volá Action for Prevention, for Prevention a táto konferencia sa bude týkať vlastne verejného zdravia. E, preto, a e, týka sa aj e, tej mm, miery samovrážd medzi mladými ľuďmi. My sa chceme zaoberať aj aspektom psychického zdravia Ja som v rámci Európskeho dohovoru, ja som hovoril o Európskom pakte pre e, psychické zdravie. My sme organizovali 5 konferencií. Tá posledná konferencia sa bude konať e, v Maďarsku a na tejto konferencii sa budeme zaoberať práve touto témou. Myslíme si, že je mi mimoriadne dôležité aby sme mladých ľudí príslušne pripravili, aby sme im pripravili lepšie vzdelávanie, aby sme podporovali ich psychické zdravie a musíme jednoducho monitorovať a preskúmať príčiny celého tohto fenoménu a musíme jednoducho pôsobiť proti týmto samovraždám. Mnohí hovorili o rôznych tendenciách. Tieto tendencie sa posilnili v posledných rokoch príčiny, tak ako to spomínal už pani Rod Berend. Tie príčiny samozrejme e, súvisia s príjmami a s tou infraštruktúrou. Ale okrem toho musíme vidieť a hľadať a príčiny aj v nedostatočnosti zdravotnej starostlivosti. My musíme e, ďalej vzdelávať našich lekárov a expertov tak, aby rozširovali svoju, svoje vedomosti preto máme v Maďarsku um, takú štatistickú analýzu. My sme sa pokúšali zozbierať štatistické údaje, chceli sme lepšie pochopiť, prečo lekári a sestričky opúšťajú krajinu. Chceli sme um, nejakým spôsobom zistiť, príčiny. Samozrejme, tie príčiny v jednotlivých členských štátoch môžu byť rôzne. Je to skutočne tak, že tá migrácia z, zo strednej a východnej Európe smerom na západ je veľmi silná. My jednoducho musíme zlepšiť podmienky pre našich lekárov a sestričky a musíme sa zaoberať otázkou ich príjmov. Tá otázka príjmová je mimoriadne dôležitá práve preto, aby sme našich odborníkov udržali doma. Hm, poznáme tie ťažkosti. A aj preto sme uh, chceli zorganizovať konferenciu na túto tému, na tému e-health, pretože si myslíme, že e-health by mohlo vyriešiť mnohé otázky, mohlo by pomôcť. Um, bola by tu možnosť um, využívať um, zdravotné eh, zabezpečenie aj cez hranice a využívať možno lepšie zdravotné systémy. Mm, toto je veľmi dôležité a dôležité je ale, dôležité je ale aj osveta u pacientov a preto chceme práve tejto téme venovať viac pozornosti. pani Lepáž. Čo sa týka geneticky modifikovaných organizmov, toto sa týka samozrejme aj zdravia a výživy. Ehm, budeme spolupracovať s našimi kolegami na tejto téme, eh, pretože eh, sa to dotýka aj zdravotníctva. V oblasti chrípky H1N1 tu musíme posilniť rady našich odborníkov, ale chceme postupovať transparentne tak, aby sme opätovne získali dôveru obyvateľov. Pani Childens položila otázku na tému psychické zdravie. Táto téma je jednou z priorít predsedníctva. Na túto tému, alebo v tejto téme chceme naformulovať závery rady. Čo sa týka boja s rakovinou, tu chcem povedať, že je potrebné práve v tejto oblasti zlepšiť um, zdravotnickú starostlivosť a je potrebné navýšiť finančné prostriedky mm, práve pre túto oblasť. Belgické predsedníctvo od e, schválilo už závery a maďarské predsedníctvo s týmito závermi súhlasí. Pre nás je dôležité, aby členské štáty e, vystupovali a agovali práve v oblasti boja s rakovinou jednotne. Existujú tzv. národné stratégie boja s rakovinou. Tieto samozrejme sú veľmi dôležité, ale my e, chceme e, akcentovať predovšetkým oblasť profilaxie a kontrolné rutinné prehliadky. Pán Párňo hovoril o škandáloch. Dobre, samozrejme súhlasím s tým, musíme zamedziť týmto škandál, takýmto škandálom, to je jasné, ale žiaľ to vyzerá tak, že tieto škandály sa týkajú mnohých aspektov, aj mnohých ľudí, pretože zdravie je veľmi dôležité. Väčšina ľudí e, sa stará o svoje zdravie a rada musí urobiť všetko preto, aby e, zamedzila práve takýmto problémom. Práve problémom, ktoré by mohli viesť k veľkým škandálom. Čo sa týka chrypky, tu som už častejšie spomínal, že moji kolegovia sa snažia vyhodnocovať e, skúsenosti a um, snažíme sa e, tu postupovať a pokračovať ďalej. E, čo sa týka pani Agnes Gereb, tejto maďarskej pôrodnej asistentky. Ja vám nemôžem dať žiadnu odpoveď v mene maďarských orgánov, ale boli tu isté e, príčinné dôsledky. Táto maďarská porodná asistentka konala, konala vojvolne boli zavedené určité kroky. Samozrejme je to zdravotnícká dimenzia tejto otázky, touto, týmto aspektom sme sa zaoberali. My sme veľmi rýchlo pripravili návrh legislatívneho aktu, ktorý má, ktorý má zabezpečiť e, bezpečnosť pre ženy, ktoré chcú rodiť doma. A práve v tejto predlohe zákona sa hovorí o bezpečnosti. Čo všetko musí teda byť rešpektované, keď pokiaľ by chcela uh, žena, mamička rodiť uh, doma. Áno, čo sa týka boja s rakovinou, tu náš parlament uh, mal rozmanité iniciatívy. Navrhujeme, aby sa samozrejme intenzifikoval a koordinovala výskum. Potrebujeme ešte niekoľko podpisov a všetci máte príležitosť pri mini, mini plenárke vytvoriť um, alebo podporiť teda uh, vytvoriť teda um, e, túto iniciatívu, tak aby sa uh, akumulovalo 27, uh, 27 um, výskumov e, do jedného, tak aby sa dosiahli lepšie, dosiahli lepšie výsledky. A teraz a teraz pán e, Áder, e, váš krajan, pán minister. Áno, je mi veľkou cťou, že môžem e, začať prvou otázkou v ďalšom bloku. Pán minister, vy ste hovorili, že sú veľmi veľké nezrovnalosti medzi poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci Európskej únie. Oni sa už tejto otázke venujú. Ja by som chcel doterajšie otázky doplniť len tým, alebo otázkou, či vidíte možnosť využívať štrukturálne fondy na to, aby sa vyrovnali tieto nerovnosti. To je prvá otázka. A druhá otázka, vy ste úvodom tiež hovorili o tom a viacerí poslanci na to poukázali, aký, aká, aký dôležitý je zdrá, dobrý zdravotný štýl e, pre maďarských občanov, ale samozrejme aj pre ďalších občanov Európskej únie. A upozornili ste, na to, čo by chcela urobiť, e, čo by chcela urobiť maďarské predsedníctvo. Aké iniciatívy chce naštartovať? Jedna z nich je iniciatíva proti fajčeniu ja som tiež proti. A väčšina tohto výboru samozrejme myslím tiež ale chcel by som počuť, čo chce predsedníctvo urobiť konkrétne preto, aby sa práve v tejto oblasti eh, veľmi ťažkej eh, docielili konkrétne výsledky, predovšetkým čo sa týka mladistvých, kde sa znižuje vek, kedy začínajú napríklad um, fajčiť. Ďakujem, Horčnenard. Ďakujem, eh, pán minister. Mnohé otázky už boli položené, ale ja by som sa chcel venovať do poslednej, tej poslednej pozície, čo sa týka štruktúrálnych fondov. Um, je to zaujímavá otázka a ja vám chcem položiť uh, otázku, pre aké oblasti by ste chceli využívať financie zo štrukturálnych fondov. Je to len na podujatie, na konferencie expertov, alebo tu plánujete skutočne využívanie štrukturálnych fondov na vytváranie infraštruktúry v zdravotníctve. Toto je pre mňa mimoriadne dôležitá vec. Uh, vy, e, druhá vec, vy hovoríte o deťoch a e, mladistvých, a táto vec e, o, o, aj o očkovaní teda detí, táto vec sa v Európe robí dosť diferentne, dosť rozlične. Uh, Takže by ma zaujímalo presne, aké iniciatívy chcete v tejto oblasti naštartovať. Samozrejme, tie konferencie ktorú sú vždy veľmi dobré, ale rozhodujúce e, pre mňa e, je jedna vec, ako možno tie informácie, ktoré sa v rámci takej konferencie zozna, e, zozbierajú, ako ich možno využiť pre blaho všetkých. To znamená, že ako chcete aplikovať výsledky takejto konferencie. To ma zaujíma. A potom posledná otázka. Maďarské predsedníctvo, vy ste hovorili, áno, že cesty pacientov a kariérne cesty v Európe. Možno by ste k tejto konferencii mohli trošičku niečo viac objasniť. Ďakujem, hovorí pán predseda Krista Klas. Áno, ďakujem, pán predseda rady. Ako vidíte, my eh, vám, vám tak obkľúčujeme túto veľkú kyticu, ktorú ste predstavili. My chceme, aby ste sa koncentrovali na to, o čom ste hovorili, na podporu zdravého spôsobu života a využite štrukturálnych eh, fondov. Samozrejme, podpora zdravého spôsobu života, toto nemá dočinenia len s očkovaním, a domácimi návštevami lekárov, ale aj s takým základným vzdelávaním a osvetou u našich občanov, pretože nemôžem sa rátať do kultúrnej e, časti Európy, pokiaľ nesprávne zaobchádzam so svojim telom. A toto je veľká ťažkosť aj v Európe, takže kde samozrejme e, tuto ste, tu ste zodpovední a vy musíte nájsť cesty a súvislosti, tak aby sa to mohlo e, implementovať. je demografická zmena nie je len e, zdravotný problém, nie je len zdravotný problém, ale aj spoločenský problém. Toto je naša budúcnosť a e, to, to takisto veľmi súvisí s celkovým zdravím obyvateľstva ďalší vývoj štrukturálnych fondov v zdravotníctve. Toto je niečo, čo nás e, trošičku, um, myslím si, posúva. Myslím si, že sme e, postavili dosť veľa uh, ciest pre bicykla, ale teraz je potrebné uh, zaoberať sa zásadne s touto oblasťou. Hovorilo sa takisto o úniku, uh, o odlive vidieckých lekárov Eh, pretože máme, máme samozrejme ehm, praxe, ktoré sú prázdne. Je potrebné dostať do týchto praxí domácich lekárov, ktorí by navštevovali všetkých v náokolí. To je dôležité. Samozrejme, máme tu inštitúcie, máme možnosti, ako to ďalej posúvať. Samozrejme, viem, že sa to nie vždy priamo dá presadiť, ale Európa má takisto povinnosť zasadzovať sa a presadzovať nové inovatívne cesty a dúfam, že sa nám to podarí aj v tomto roku. Ďakujem a určite potrebujeme ešte viac ciest pre bicykle, ale takisto lekár na dedine je veľmi dôležité, takže musíme prerozdeliť finančné kapacity. E, Heinz Florenz Áno, e, samozrejme tento e, parlament robil množstvo aktivít v boji s rakovinou, ale e, kde sme veľmi slabí, to je boj s fajčením a ja nie som si taký istý, či to je agenda, ale agenda je to najneskôr vtedy, ako náhle nám ochorie čím ďalej, tým viac ľudí. V mojej krajine Mám, máme teda v Nemecku, máme teraz veľký škandál s dioxinom, zaoberá sa s tým e, prokuratúra a pomer medzi e, škandálom s diox, dioxinovým škandálom a tým, že v Európe e, každý deň ochore viac ako tisíc ľudí na rakovinu spôsobenú fajčením, tak tieto nožnice sú pre mňa roztvorené príliš široko. E, ja chcem povedať jedno, ja vás chcem skutočne motivovať, aby ste e, sa venovali aj tomu, na čom sa parlament dohodol. To znamená, že zavádzať e, zodpovednosť výrobcov, ale mohli by ste mi povedať, aká je vaša stratégia a filozofia práve v tejto otázke. Ďakujem, hovorí pán predseda, tak ma chcela doplniť ešte e, niečo. Áno, ja mám stále e, nádej, že pán minister môže zodpovedať aspoň časť mojej otázky, napríklad čo sa týka informácie pacientov. Nemyslíte si, že by ste už dávno mali e, začať s prácou tejto pracovnej skupiny, pri najmenšom v rámci neformálnej dohody s radou a E, do marca máme ďalšie dva mesiace, kedy sa nič neurobí a toto je skutočne veľmi zlé, pretože tu sú v popredí e, práva pacientov, takže vás vyzývam, aby ste čo najskôr e, zvolali túto pracovnú skupinu a začali s jej prácou. Áno, hovorí pán predseda, toto boli otázky, ktoré, na ktoré je potrebné zodpovedať, pán minister. Áno. Čo sa týka pána Adera a jeho otázky na štruktúrálne fondy a ich využitie, viacerí poslanci sa tejto otázke venovali. Samozrejme, je to veľmi dôležitá otázka. A ide tu nielen o finančnú podporu podujatí, ale potrebujeme aj kapitálové investície a investície do infraštruktúry, aby sme vyrovnali tie diferencie v rámci um, zdravotníckého, poskytovania zdravotníckej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch a za následujúcom pol roku to budeme považovať za jednu z najväčších priorít v oblasti zdravotníctva a práve na toto chceme štrukturálne fondy e, v prvom slede využiť čo sa týka o otázky boja s rakovinou a boja s fajčením, a e, tak e, tu sa, tomu sa venovalo viacero e, rečníkov. <clears throat> Naš, naša konferencia um, um, sa bude týkať um, zdravého, zdravého, zdravých potravín, zdravej výživy, um, pre všetkým obezita, šport, telesné aktivity, uh, špeciálne premenené, pre, uh, upravené alebo aplikované na uh, deti a mládež, ale aj na seniorov. Uh, my chceme im predlžiť v zdraví strávené roky práve telesným pohybom. A tretia taká veľká os, tretí pilier je boj s fajčením. Je potrebné množstvo opatrení um, a iniciatív na to, aby sme práve u mladých ľudí zamedzili šírenie uh, fajčenia a práve mladistvím je potrebné um, predostrieť, k akým, k akým zdravotným rizikám a aké dopady to fajčenie na ich organizmus má. Existujú už určité opatrenia, ktoré e, sa snažia e, znižovať e, počet fajčiarov v, dospelom, v dospelej populácie, respektíve snažiť sa vymedziť, snažiť sa fajčerom umiestniť v jednej miestnosti alebo fajčerom vymedziť špeciálne miestnosti na fajčenie. Pán Schnellhardt hovoril o štrukturálnych fondoch tu môžem len zopakovať, že potre- budeme potrebovať skutočne veľké kapitálové investície. Čo sa týka ochranných um, očkovaní, tie nemôžu byť uh, povinné, ale ich uh, registrácia alebo zdokumentovanie je veľmi, veľmi potrebné a užitočné. Predovšetkým, keď uh, zohľadníme uh, migráciu, uh, obyvateľstva. A tu je potrebné skutočne mať doklady o tom, či boli deti očkované, respektíve či boli eh, rodičia očkovaní alebo nie. Jednou z priorít eh, maďarského predsedníctva v oblasti ehm, zdravotníctva predstavujú migračné toky migračné toky lekárov, a sestričík a zdravotníckého personálu ako takého. Mm, ja to chcem pripojiť eh, k inej otázke eh, ktorá mi bola položená, pretože eh, je dôležité, kde pacienti stretávajú prvú osobu, ktorá by riešila ich zdravotné problémy. A teraz myslím v prvom rade na domácich lekárov, pretože rodinných lekárov, že práve títo lekári um, by mali fungovať ako osoba prvého kontaktu a je potrebné, aby ich práca bola veľmi kvalitná a toto je základným predpokladom pre fungovanie dobrého zdravotníckého systému. Tento systém by sa mohol tohto bodu premyslieť znova a je potrebné, aby sme sa snažili zabezpečiť príslušnú a žiadu, žiadanú e, kvalitu. A tu je veľmi dôležitým aspektom vzdelanie príslušného personálu obe strany sú tu dôležité. Na jednej strane to je e, strana e, dopytu a na druhej strane to, je strana, e, to sú pacienti a na druhej strane strana ponúky, to znamená lekári, sestričky, terapeutický personál. To znamená, že my musíme sa snažiť o súhru týchto dvoch strán, tak aby sme mohli zabezpečiť e, dobrý, dobré fungovanie systému tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Tu je migrácia práve lekárskeho personálu dôležit, veľmi dôležitým aspektom a problémom, ktorý musíme zvládnuť. My sa tomuto problému budeme venovať na mnohých fórach a ako predsedníctvo sa budeme snažiť práve tieto problémy dať do, potre, do popredia a snažiť, budeme sa snažiť hľadať riešenia. Pani Klás. Aj tu šlo o štruktúrálne fondy. Toto sa zdá byť dôležitá téma tu v parlamente. Áno, a E, čo sa týka potom zdravého spôsobu života, e, tu musím povedať, že sme že, že môžeme e, túto oblasť tematizovať pre všetky e, vekové skupiny, e, pre deti, mladistvých, dospelých, ale aj seniorov. seniorov. Vo všetkých týchto vekových skupinách sa musíme tejto téme venovať, lebo demografická otázka, demografická, demografická zmena, E, tá e, stojí pred nami všetkými ako problém. Um, udržiavanie zdravia seniorov je mimoriadne dôležitá, pretože potom budú môcť seniory zostať aktívni aj na trhu práce, keď budú zdraví. Čo sa týka vzdelávania a poskytovania informácií, to sú samozrejme veľmi dôležité aspekty. A toto vzdelávanie a informovanie um, občanov sa musí začať už na školách u detí a mladistvých. Tam je potrebné mm, fokusovať ich pozornosť na to, ako funguje ľudský organizmus, ľudské telo, ako s ním zaobchádzať a a musíme im priblížiť ten zdravý spôsob života. K tomu však musia mať podporu, musia môcť získať tie vedomosti, ktoré <clears throat> zabezpečia eh, zdravý, vedenie zdravého života eh, v dospelom veku. To znamená, že musíme už začať u detí a mladistvých fajčenie a fajčiari, už som spomínal program Action for Prevention a konferenciu, na ktorej sa chceme zaoberať fajčením, alebo s fajčením ako s témou. Mm, čo sa týka informácií pacientom, mm, chcem sa poďakovať za doplňujúcu otázku. My sme o tom hovorili v decembri, <clears throat> keď sme sa snažili pripravovať predsedníctvo. My sme si sadli s príslušným komisárom a snažili sme eh, ho požiadať o dokumenty a eh, papiere, ktoré sú predložené, ale my sa chceme eh, my chceme teraz sa pozrieť, ako môžeme minimalizovať ten, túto časovú stratu. Uh, pán predseda. Áno, bola to veľmi rozsiahla diskusia a rozpráva na tému zdravia a zdravotníctvo v Európskej únie. Vidíme, že ehm, aj pán minister vidí, že máme veľa kompetentných ľudí v našom výbore. Je tu široká paleta tém um, informácie pacientov, tu je legislatíva, ktorá sa bude, na ktorej sa bude pracovať za, nás, za najbližších, najbližších šiestich mesiacoch. Považujeme za dôležité, aby sme boli informovaní a na druhej strane je to síce dosť široko, ale viac krát. E, to bol spomenutý program Action for Prevention, už znie nám to veľmi muzikálne, ale e, hovorili ste o tom, že e, sa bude jednať nielen o boj s rakovinou, ale boj s um, jednými aspektami, ktoré choroby spôsobujú, ako napríklad alkohol alebo um, chleba a tak ďalej. No dobre, čo sa týka migrácie lekárov a ošetrovateľského personálu v rámci Európy, Európy. Tu vieme, že ide samozrejme o štandardy kvality, ale samozrejme aj o ich odmeňovanie. Takže toto netreba podceňovať. My ako parlament ponúkame dobrú spoluprácu, máte množstvo konferencií, dúfajme, že na nasledujúcich 6 mesiacov dúfajme, že nás budete pozývať a e, kolegovia určite sa radi zúčastnia na týchto odborných konferenciách, takže dovolte im, pán minister, poďakovať, sám za vaš, e, poďakovať sa vám za vašu účasť na tejto diskusii diskusie, diskusii. Áno, ďakujem, hovorí pán minister, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, páni e, a dámy poslankyne, e, ja sa vám chcem takisto poďakovať a dúfam, že sme vám mohli zodpovedať možno aj na e, otázky, pokiaľ nie na všetky, tak dúfam, že odpovede na tie otázky, ktoré sme nemohli odpovedať na 100%, nájdete e, vlastne v tých iniciatívach, alebo tieto sa premietnú do iniciatív, ktoré chceme naštartovať. Samozrejme, dôležitá je dobrá spolupráca a dúfam, že toto bude mať a ďakujem za ňu vopred.